Veľmi ma teší, že tu máme možnosť vymeniť si názory s vysokou predstaviteľkou pre bezpečnostnú politiku a podpredsedničkou Európskej komisie v eh, svojej pozícii ako predsedníčkou eh, Rady pre zahraničné záležitosti. Eh, tento týždeň sa uskutočnil summit tejto rady. Pani Ashton, tešíme sa, že ste tu a že nás poinformujete o výsledkoch tejto rady. Ste tu už po 7 krát v našom výbore. Viem, že máte veľmi, veľmi ťažký harmonogram a e, bolo ťažké v minulosti nájsť možnosti. V našej správe napriek tomu máme o tom údaje o revízii zahraničnej služby. Keby sme mohli aj vytvoriť metódu skutočných, skutočných zástupcov e, ľudu, skutočných poslancov, aj tu by sme mohli dláždiť cestu k spolupráci, aby sme vás mohli odľahčiť vo vašej práci a vo vašich termínoch. Diskusie sú zložité. Otázka e, týkajúca sa Sýrie je prvá v programe a najdôležitejšia. Konflikt na Blízkom východe, e, koniec misie v Afganistane, vrátane e, južné i východné partnerstvo, západný Balkán. Všetko nás zaujíma, vývoj v Sýrii, e, Kosovo. Chcem vám ešte raz poďakovať za to, že ste rozhodujúcim spôsobom e, posunuli vpred rozhovory so Sýriou a Kosovom tak, že potom z môjho pohľadu si myslím, boli, mo, bolo možné prijať správne rozhodnutia vrátane prístupových rokovaní s Tureckom. Verím, že vaša práca bola rozhodujúca. Nás samozrejme e, zaujíma rozvoj, vývoj v Turecku. Otvorenie ďalšej kapitole. Správa o, o pokroku, to všetko závisí od e, rady Zaujíma vás, nás takisto vaša posledná cesta do, Egypta, do Egyptu a správy e, e, dvora auditorov. O tom e, sme hovorili i v inom okamžiku, ale zostáva na diskusiu otázka, akým spôsobom mimovládky napríklad pracujú v Egypte. Vidíme tu bývalého predsedu Eh, pána Peteringa, predsedu eh, nadácie Konrada eh, Adenauera, šéf toho, tejto kancelárie v Káhire bol odsúdený na 5 rokov. Prichádzajú ďalšie problémy. Rodiny sú v Egypte, nemôžu so svojimi deťmi, pokiaľ ide o lekárov, ktorí smerujú do väzenia. Takže to je určite otázka nie Adenauerovej nadácie, ale i globálna otázka. Dnes ma informovali napríklad, že v sobotu v Káhire očakávajú masové demonstrácie takej, takého rozsahu, aké doteraz e, známe neboli. Zďaleka nie. E, je tu 15 miliónov podpisov proti prezidentovi krajiny. To sú naozaj obrovské čísla ktoré určite sa podpíšu na e, vývoji vzťahov a e, stabilite regiónu. Pani vysoká predstaviteľka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Viem, že tu bola práve Helga Schmidt, ktorá hovorila o situácii v Iráne, hlavne po e, nečakanom víťazstve Hasana Rouhaniho a e, možno nadviažem tam, kde e, skončila ona svoje úvahy. Toto by mohlo vytvoriť pozitívne, pozitívny vývoj e, vo vzťahu Iránu a zvyšku sveta, ako Helga asi povedala, rokujeme o timingu našich ďalších krokov, majúc na pamäti 3. august, kedy bude, kedy bude uvedený do funkcie nový prezident. Na úvod snáď by som vás chcel, e, chcela naznačiť, aká atmosféra bola na rade a potom e, jednotlivé diskusie a otvorená som samozrejme akýmkoľvek komentárom a otázkam, ktoré by ste mohli e, položiť. Ak dovolíte, začnem Tureckom, pretože z našich diskusí na pléne si uvedomujem, aké, e, aký význam pripisujete udalostiam, ktoré sa nedávno e, udiali reakcie policie e, voči mierumilovným demonstrantom. My naďalej trváme na tom, že toto treba vyšetrovať a zodpovední musia byť braní za, na, za zodpoved, na zodpovednosť pokiaľ ide našu, e, e spolupr- e, e, o vyvíjanie tlaku, najlepšie je zotrvať e, v dialogu s Tureckom e, a počas e, môjho stretnutia e, na e, fóre e, ASEAN v Brunei sa stretne s pánom Pothemom. Mali by sme naďalej e, pokračovať v dialógu s Tureckom, aby sme zabezpečili, že občianská spoločnosť i opozícia e, aby sa načúvalo ich hlasom, aby sme sa angažovali v, vo vzťahoch s nimi, aby sme zabezpečili, že náš vzťah s Tureckom ide cestou, ktorá podľa nás e, bude mať čo najväčší potenciál na zabezpečenie toho, aby hodnoty a spôsob, akým pristupujeme k našej práci, či už ide o právny štát, ľudské práva, demokraciu a tak ďalej, aby tá, tá spolupráca v týchto otázkach e, dostávala ešte väčší e, význam. Takže Rada pre všeobecné záležitosti sa dohodla na otvorení kapitoly 22 a medzivládna konferencia sa uskutoční po prezentácii výročnej správy komisie na, v túto jeseň Viete, že je to veľmi citlivé e, riešenie, ktoré udržuje proces v pohybe, ale uznáva sa takisto, berie sa ohľad na súčasnú situáciu. Rada samozrejme o všeobecných záležitostiach chcela nadviazať na summit e, pre, pre e, východné partnerstvo, ktorý sa uskutoční vo Vilniuse. Pravidelne diskutujeme naš, naše vzťahy s partnermi, osobitne tých v tejto dobe, pretože bude, bolo tu stretnutie ministrov východného partnerstva s Radou pre zahraničné záležitosti, e, ktoré sa teda uskutoční 22. júla a účelom bude ukázať význam, ktorý pripisujeme angažovanosti e, s, s, alebo komunikácii s východnými partnermi, zapájanie už v, v skorej fáze ich do prípravy samitu a E, snažiť sa nabádať ich k určitému vlastníctvu e, tohoto e, samitu a zvládať určité očakávania, ktoré smerujú k tomu, čo by sa dosiahnuť dalo. Rada celkom jasne nás demonstrovala, čo chceme robiť ďalej po Vilniuse, aby sme mali strategickú rozpravu, ambicioznú stratégiu na cestovnej mape po Vilniuse viete, že tu máme eh, asociačné dohody, eh, takisto eh, zóny voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Arménskom. Nemusím vám pripomínať tu v parlamente, že Ukrajina má problémy, ktoré si vyžadujú, i ďalši, vyžadujú ďalší pokrok a my si myslíme, že že ak Ukrajina splní benchmarky, ktoré boli e, poskytnuté e, radou minulý december, môžeme e, smerovať k podpisu vo Vilniuse, ale máme ešte stále obavy smerujúce k selektívnej justícii, selektívnemu právnemu systému a právnemu štátu. Toto treba jasne ukázať, aké máme očakávania od našich partnerov. Takisto pokračujeme v diskusii o význame e, zapájania sa do procesu v Bielorusku, pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, ale tiež otázky, ktoré musia byť riešené, pokiaľ ide o e, e, Vilnius. Rozsiahlo sme diskutovali o klimatických zmenách. Ja som hovorila o príležitostiach, ktoré treba diskutovať tzv. horizontálne či globálne otázky. Diskutovali sme o energetike, to bola už naša druhá rozprava o klimatických zmenách. Prizvali sme pani Hödegar ako komisárku, aby s nami hovorila. Chceli sme zabezpečiť, aby e, klimatické zmeny pri našich diskusiách neustále sa e, zdôrazňovali, aby to nerobili len naše delegácie či ja, ale aby to robili všetci ministri je osobitne dôležité, aby tak robili naši kľúčoví partnery. Čína, Spojené štáty, India a mnohí ďalší. Je to vec súrna, naliehavá, ktorá má byť súčasťou všeobecnej zahraničnej politiky. Tak som to demonstrovala. Máme tu asi 100 veľmi krehkých štátov, kde vidieť dopady e, klimatických zmien, záplavy, hlad, e, dramatické zmeny v klíme ovplyvňujú kapacitu týchto krajín e, zabezpečiť svojich občanov, inštitúcie, ktoré nemajú dostatočné kapacity, aby tak konali. Takisto konferencia OSN e, v Paríži v roku 2015 k tejto téme. Dohodli sme sa e, s komisárkou, že e, v priebehu roka posúdime, čo by sme ďalej mali robiť. Myslím si, že všeobecná zhoda medzi ministrami bola, že musíme zabezpečiť, aby tento bod bol stále na, zozname našich priorít. Treba sa zamerať aj na mierový proces na Strednom východe. V júli sa k tomu vrátime a zvážime, či sa napredovalo. A to na základe osobného zaangažovania a úžasnej práci, ktorú odviedol e, pán Kerry. Sme stále za riešenie dvoch štátov medzi Izraelom a Palestínou v spore medzi nimi a ja si myslím, a aj som to povedala v rade, že som v pravidelnom kontakte s USA, s pánom Kerim a jeho tímom a chceme plne podporiť jeho úsilia, majúc na mysli, že ak by bol tu, on by určite ten, bol ten prvý, ktorý by povedal, že EÚ má svoju jedinečnú rolu ktorú má zohrať v tomto procese aj politicky, aj hospodársky. Kolegyne a kolegovia, iste viete, že som bola v Jeruzaleme minulý týždeň. Stretla som sa s prezidentom Abbasom a s jeho tímom a strávila som tam isté stretnutia. Bol tam aj pán premiér Netanyahu, potom som bola na štvrtej návšteve v pásme Gazy. Bol to Svetový deň utečencov a mala som pocit, že je dôležité pripomenúť, že Utečenci sú obrovskou témou. Nie len preto, čo sa deje v Sýrii, ale celkovo vo svete. A bolo pozbudzujúce vidieť, že práca, ktorú neustále financujeme, podporujeme najmä deti v pásme Gazy, organizujeme letné školy, podporujeme ich vzdelávanie, aj celkovo hospodársky podporujeme ich e, situáciu, aby sa zlepšila v júli. Keď zasadne rada, očakávam, že vyšle silné posolstvo, vydá uznesenie o tom, čo dúfam, že bude progres a čo bude vychádzať z úsilí pána Kerryho. Generálny tajomník NATO, pán Rasmussen, sa k nám pripojil. E, ja pravidelne pozývam Eh, ľudí z NATO spolu s ministrami obrany a máme pravidelné bilaterálne stretnutia, kde sa zúčastňuje aj naša administratíva. Eh, hovorili sme o špecifických témach, a to najmä o budúcnosti Afganistanu. Pripomenul nám, že vo veci nastal istý pokrok v infraštruktúre, v bezpečnosti v mnohých častiach Afganistanu a e, privítal intenzívnu spoluprácu medzi nami. Poukázal na to, že e, čo sa týka vedenia vojenských operácií, tieto sa preniesli na Afgáncov a policia a vojenské zložky v krajine už teraz ich je tam 350 tisíc. Máme tu misiu v NATO, ktorá bude v roku 2014 v troch školiacich strediskách v Afganistane a zdôraznil, že je potrebný jasný rámec toho, v ktorom NATO a akékoľvek štáty, ktoré sa zúčastnia aktivít v Afganistane, mali byť súčasťou. Rada veľmi jasne potvrdila dlhodobé záväzky nás voči Afganistanu a posilňovanie regionálnej spolupráce. Pripomenula som rade, že som bola v Strednej Ázii a že som si prediskutovala nielen vzťahy Strednej Ázie a EÚ, ale aj prístup EÚ k Afganistanu. A viedli sme aj bezpečnostný dialog v, e, v Strednej Ázii. To bolo čosi nové. V budúcnosti Afganistan e, sa stane jeho súčasťou. Pôvodne tam je iba 5 e, štátov Strednej Azie, teraz prebudne Afganistan. Pozvali sme aj Andreasa Pibalsa, pretože je dôležité, aby sme mysleli komplexným spôsobom a zahrnuli budúcnosť Afganistanu rôznymi spôsobmi. Ja som takisto predsedala stretnutiu ministrov rozvoja. Je mi úplne jasné, že rozvinúť dlhodobú stratégiu pre zapojenie sa EÚ do záležitosti Afganistanu po roku 2014 je nevyhnutné. Rok 2014 e, nie je žiadna magická hranica, je to chvíľa, kedy by sa veci mali pohnúť na vyššiu úroveň, ale nemal, nemal by to byť moment, kedy by si všetci mysleli, že jednoducho sa prestaneme angažovať. Myslím si, že zatiaľ to nebol úplne ten najúspešnejší príbeh, ale boli aj čiastkové úspechy a musíme robiť, urobiť toho ešte oveľa viac, než len pomôcť Afganistanu pripraviť sa budúci rok na voľby. Hovorili sme aj o južnom susedstve SVČ vydala e, dokument v spolupráci s komisiou, v, ktorý, v ktorom je súhrn toho, čo sme až dodnes odviedli a vízie toho, čo mienime ďalej robiť. Neviem, či si poslanci uvedomujú, aké obrovské sú úlohy, ktoré nás čakajú v tomto regióne. Ja dlhodobo, e, myslím dlhodobo a verím, že Európska únia sa aj takto dlhodobo zaangažuje v tejto veci. Myslím si, že v našich rozhovoroch sa dôležitosť e, tejto dlhodobosti a známok úspechu, pozorovania úspechu e, jasne prejavili a musíme posunúť veci ďalej a dopredu. Treba si uvedomiť, že mnoho práce, ktorú odvádzame, e, táto podporuje občianskú spoločnosť v príslušných krajinách. Napríklad zabezpečuje sa tým, že e, hlas žien je počuť, že zárodky inštitúcií občianskej spoločnosti v týchto krajinách e, neodúmru, ale vytvoria občianskú spoločnosť, ktorá je historicky niečím novým pre tento región. Demokracie sú tam veľmi krehké a dúfame, že sa stanú časom s touto podporou efektívnejšími. Sýria je centrom našich rozhovorov, tak ako tu už odznelo, ako to povedal pán predsedajúci. Snažíme sa, aby sa prijala Ženeva dvojka a pán Brahimi, keď som bola v Egypte som sa zhovárala s jeho týmom týmom a ďalšími činiteľmi. Každý deň sa snažíme podporiť, aby sa e, toto podujatie uskutočnilo, aby sa začal proces, ktorý by časom viedol k vzniku dočasnej vlády v Sýrii, ktorá by mala exekutívne právomoci. Okrem toho, tu máme obrovské humanitárne problémy. Jordánsku aj v Libanone som bola osobne, navštívila som utečenecké tábory, konkrétne v Libanone. Cítila som obrovskú potrebu, aby sme podporili týchto ľudí a takisto komisia organizuje stretnutia s ďalšími aktérmi, aby sme boli, boli schopní ponúknuť ďalších 400 tisíc e, eur a a ďalšie vyššie sumy, ktoré musíme vynaložiť, aby sa prebudoval, na, prebudoval tento štát v základoch. Myslím si, že tam bude potrebný masívny prítok e, pomoci, reštrukturalizácie v každom, každom možnom aspekte. Takisto sme zrevidovali napredovanie e, dialogu medzi Belehradom a Prištinou. Chcem vzdať hold e, premiérom oboch týchto krajín za neuveriteľné zaangažovanie sa a odhodlanie. Strávila som spolu s nimi vyše 100 hodín na rokovaniach a okrem toho 50 ľudí, 25 z každej strany, 4 týždne u nás v kanceláriách pracovali na 5, v 5 pracovných skupinách paralelne každý deň, aby bolo možné tento dialog posunúť z fázy kedy iba všetci chcú, aby sa veci zmenili, do fázy, ktorú nazývam nezvratnou. Myslím si, že treba odblokovať e, veci, ktoré sú zablokované. Takisto na hraniciach treba otvoriť možnosť prechodu a na, eh, vzájomné návštevy pohlavárov a činiteľov medzi Belhradom a Prištinou by mali byť možné, mali by byť schopní sa e, jednoducho bez strachu e, navštevovať, zhovárať a vôbec navštevovať celkovo. Sú tam ľudia, ktorí e, momentálne im robia sprostredkovateľov každodenných, ale okrem ministerských stretnutí sú aj každodenné kontakty, ktoré sa práve rozbehli a so mnou sa stretli trakrát, ale, trikrát, ale v New Yorku sa stretli sami. Spolu boli aj v Rakúsku. Ďakujem rakúskej vláde za to, že umožnila takéto stretnutie. Verím, že rozbehnutý proces je už teraz nezvratný, ale ešte stále potrebuje, aby sme podporovali, čo sa deje a dúfam, že zajtra Európska rada sa rozhodne správnym spôsobom a že vydá silný mandát na odporúčania a Rade pre všeobecné záležitosti som naozaj rada. Teší ma to, ako ma prijali. Je to skutočne primárne ich práca. My sme boli len tí šťastní, ktorí im mohli pomáhať v takejto veľkej veci a skutočne sa veci pohli smerom k lepšiemu. Naozaj všetkým ďakujem. Ešte pred nami je veľa práce. Stretneme sa 8. júla opäť, aby sme pokračovali v našej práci. A ja neustanem vo svojich úsiliach, kým nebude všetko završené. Treba zabezpečiť, aby v teréne všetko sa chápalo správnym spôsobom a všetko, čo by mohol urobiť Európsky parlament, aby podporil naše úsilia, bude naozaj srdečne vítané. Aj z ich strany, aj z našej. Je to dôležitý vývoj nie len pre e, Belahrada, Prištinu, ale pre celý súvisiaci región. Žiada ministrov zahraničných vecí, aby neustále poskytovali podporu bilaterálnym kontaktom a som veľmi, veľmi rada, že sa už ukázali plody tohto úsilia. Dúfam, že zajtrajšia Európska rada sa rozhodne jasne. Vážený pán predseda, ja dúfam, že som predostrela e, dobrý prehľad toho, čo, sa, čo boli výsledky rady. Ďakujem vám za túto správu, hovorí pán predseda. Máme prihlásených viacero rečníkov. Dve a pol minúty dostanú e, hlavní rečníci a ostatní dostanú minútu, minútu a pol. Iba tak bude šanca, že sa každý bude môcť e, ujať slova a vysoká predstaviteľka únie bude mať príležitosť odpovedať. Bude mať čas odpovedať na tieto otázky. Pán Sala Franka, máte dve a pol minúty. Ďakujem pekne, ďakujem aj vážená pani vysoká predstaviteľka. Dostanem sa k jednému bodu, pokiaľ ide o radu ministrov, ale ešte predtým sa chcem vyjadriť k inej téme. Mám isté obavy, pokiaľ ide o tie čísla, ktoré včera komisár Lewandowski predstavil k rozpočtu na e, rok 2014 e, v oblasti zahraničnej politiky, pretože ide tam o e, veľké zníženie e, naozaj objemu, je to o, okolo 12,5%. E, je to prvý rok nového finančného výhľadu a ja dúfam ako spravodajca tohto výboru pre rozpočet pre, tie kapi- pre kapitolu e, zahraničné e, veci. Dúfam, že teda spoločne s tieňovými spravodajcami tieto e, problémy vyriešime. Už som oznámil e, kolegom v komisii, že máme teda tieto obavy a dúfam, že na samite koncom týždňa sa vyriešia tieto problémy, ktoré ešte stále sú u, otvorené, pokiaľ ide o finančný výhľad. Konkrétne hovorím o tých veciach, teda, ktoré e, zazneli na rade, a to konkrétne tri boli teraz tieto vecné. E, John Kerry dnes je na 5. návštevu na Blízkom e, východe, dnes je v Jeruzaleme s premiérom, zajtra bude v Jordánsku s predsedom palestinskej autority. Neboli nejaké veľké závery na rade ministrov, okrem toho, že sa podporí americký plán. A otázka je, ako vy vidíte realizovateľnosť tohto amerického e, plánu, nakoľko je životaschopný a do akej miery Európska únia by mohla podporiť túto snahu. Druhá otázka, tá sa týka Sýrie. Všetci e, dúfame, že Ženeva 2 sa čo skoro uskutoční, ale nevyzerá to, že by sa to uskutočnilo pred septembrom a už bohužiaľ máme 100 tisíc mŕtvych v tomto konflikte. Koľko ešte ďalších ľudí musí zomrieť do septembra, keď sa toto e, zorganizuje? Čiže dve otázky k tejto konferencii Ženeva 2. Vy, ako ste predtým povedali, sme mali e, diskusiu s Helgou Schmidtuna a v súvislosti s novými Iran, novým iránskym prezidentom. Myslíte si vy, že by sa aj Irán mal zau, e, zúčastniť a v, akom, v akej forme týchto e, diskusí. A potom pokiaľ ide o zahrnutie Hezbollahu na zoznam teroristických organizácií, ako to spomenul John Kerry, o tom si čo myslíte. A potom tretia vec, egyptský prezident hovoril o e, vlastne tých demonstráciách a ja sa chcem e, spýtať, ako vnímate vy to, že e, E, vlastne laická opozícia v Egypte sa rozdelila na dve časti. E, ako to vnímate? Ďakujem. Adam Gomez. Ďakujem, slovo má pani Gomez. Ďakujem vám, pán predsedajúci, za slovo. Mm, Lady Ashton, vitajte u nás. Bolo zaujímavé vypočuť si vaše poznámky, ktoré sa týkajú VFR a súvislosti s SVČ. Moja prvá otázka je niečo, čo sa týka Izraelu. Rada pre zahraničné veci neprijala závery k mierovému procesu na Blízkom východe a podľa médií izraelských a európskych ste boli v opozícii voči tomu, aby sa podrobne zmienila odvolávka na kritické stanovisko k izraelským osadám k budovaním, E, izraelských osád a demolovaniu palestinských domov na západnom brehu Jordánu. Po intenzívnej lobistickej kampani zo strany Izraelu pán e, prezident Nataniel nám hovorí, že to nie je pravda a vysvetľuje, vysvetľuje prečo. A ja a tiež dúfam, že to nie je pravda, že to takto bolo. Prečo to ticho z našej strany, ktorá ktoré sa týka mierového procesu na Blízkom východe. Ja som nedávno si čítala váš dokument, kedy pán John Kerry navrhoval isté veci a tvrdil, že vy ho podporíte, ale čo, naša vlast, čo naše vlastné stanovisko? My predsa máme vlastné stanoviska, ktoré treba e, dať na vedomie, na verejnosť, bez ohľadu to, na to, či sú nejaké americké stanoviska alebo nie sú. Ja myslím, že takto viesť politiku by bolo efektívnejšie. Teraz k Sýrii. Včera sme si tu vypočuli seminár so Sýrčanmi, boli tu e, viacerí a naozaj je to zástupná vojna. Ide tu aj o vonkajšie strany. Jedna z takýchto dôležitých vonkajších stran je Irán. A v diskusii s pani Schmidt som to už povedala, ktorá tu bola predtým, Irán by mal byť istým spôsobom tiež pripojený, napojený na Ženevu dvojku. Aj Irán je predsa relevantný kvôli Afganistanu napríklad a už ste zoradili alebo vymenovali naše obavy, ktoré sa týkajú Afganistanu, zásadných vecí, ako napríklad to, že nás vydierajú, že stávajú pre nás isté prekážky, výzvy. Teraz chcem hovoriť o západnej Sahare. Minulý týždeň sme tam boli cez víkend. Táto misia bola v Raba Enla June táto misia by nebola bývala možná, ak by sa nebol predtým udial demokratický proces v Maroku. To veľmi vítame, ale videli sme a zverejnili sme aj e, dokument. Videli sme ľudí z bezpečnostných zložiek, ktorí tvrdili, že chcú vyhlásiť, e, že majú právo na seba určenie. A pán prezident Butaflika e, sa stratil a treba ale politicky rokovať, aby prišlo k mierovému riešeniu. Členské štáty EÚ zablokovali Bezpečnostnú radu OSN a nedostala mandát, ktorá sa týka ľudských práv. Práv e, predseda prerušuje rečničku. Vaša otázka je jasná. Pán Kačin, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani Aštanová, ja by som vás rád privítal a poďakoval vám, že ste umožňovali a uľahčovali e, rokovania ohľadne Sýrie. Nemôžeme len tak sedieť, keď desiatky tisícok ľudských životov e, sa stráca a keď sa rozbieha nový začarovaný kruh e, náboženského násilia a konfliktu. Nová Bosna sa nesmie e, stať tragédiou rovno pred našimi očami. Teraz prichádzajú letné prázdniny a zdá sa, že nikto nebude, možn... nikto nebude v kanceláriách, aby zabránil nejakému zneužívaniu a násiliu. Pred 18 rokmi sa práve e, teraz bude výročie Srebrenice a deti tam zomierali aj v táboroch utečeneckých, pretože jednoducho nemali lieky keď umiernené sily bojujú proti diktátorovi, ktorý nemieni sa odkloniť od svojej krvavej e, cesty, ako e, my sa postavíme k, také, k takejto naliehavej otázke. A moja druhá otázka sa týka Turecka. Mali by sme odsúdiť autoritatívne kroky pána Erdogana voči mierovým procesom a pretestom, ale zároveň by sme Turecko nemali vylúčovať z možného kandidátstva z možných rokovaní na členstvo Tur- Turci, občania Turci vedia, že Európska únia reprezentuje otvorenú spoločnosť a demokraciu nie len v princípe, ale aj v realite, v teréne, dokonca aj keď sú ohrozené vzťahy so strategickými partnermi, ako to je možno teraz v Turecku. Uh, Plná stratégia pre Turecko by mala brať do úvahy e, nedávny vývoj v Turecku. A moja posledná otázka, ja som spravodajcom k Srbsku, chcel by som vám zablahoželať k vašej ťažkej mediačnej e, role medzi Belehradom a Prištinou. Odviedli ste vynikajúcu prácu, takisto premiéry Kosova a e, Srbska, ktorí preukázali víziu a štátnickú múdrosť. Dúfam, že pán komisár Fule a spolu s vašimi odporúčaniami sa začne rokovania s týmito krajinami. A sú tu nejaké napredovania v energetike a telekomunikáciách? Viem, že Pierre Gorelli sa pokúša odviesť maximum, ale viete, pozitívne posolstva v tejto chvíli by e, naozaj aj dnes, aj zajtra uľahčili to, čo, o, čo, o čom sa bude rokovať. Ďakujem, pani Aštanová. Ďalšou račničkou. Vítam e, vás na stretnutí výboru pre zahraničné veci. Mám tu dve témy, Sýria a Egypt. K Sýrii e, je to dobré, že teraz máme aspoň nejakú koncepciu. Mám k tomu dve veci. K otázke, čo by sme mohli urobiť, aby Ženeva dvojka sa uskutočnila, ako pracujeme s Katarom, Saudskou Arábiou e, a ďalšími krajinami v tomto regióne. Podľa mňa v Katare nie je niečo, s čím by sa dalo spolupracovať. E, ako náš tábor dostať k rokovaciemu stolu? Druhá vec, čo urobíme v Sýrii, v tých oslobodených oblastiach, okrem toho, že im pomôžeme humanitárne. Podľa mňa je kľúčom to, aby sme urobili na severe viac aj v kurdských oblastiach, aby sme podporili rozbehnutie normálneho života nestačí iba humanitárna pomoc. Súčasne to financujú aj krajiny zálivu. Neviem, či nám to pomôže. Máme tam len 50 ľudí. Oni tam majú 50 ľudí a my tam nemáme. E, možno máme jedného. To nestačí. A druhá vec sa týka Egypta. Obávam sa, aj pán Brok sa k tomu vrátil, že celé týždne sa bude situácia vliecť niektorí eh, hlavní vodcovia mládeže, ktoré jeden z nich už napríklad intervenoval a potom bol eh, zatvorený. Ja myslím, že to nie je správne, keď sa takéto niečo deje a mladí vodcovia mládeže sú eh, zatváraní. To je úplne ľubovôľa justície. A ľudia majú potom pocit, že sú bezmocní a mladí ľudia, ktorí vyšli do ulic a ktorí tvrdia, že musíme rozputať ďalšiu revolúciu, tam to môže viesť k násiliu, pretože protestujúci explicitne e, predtým volali po mierových e, manifestáciách a demonstráciách. Dokonca mali škole, školiteľov so sebou, ktorí e, sa snažili zabraniť tomu, aby prepukli násilnosti a aby sa udržali manifestácie mierové. Ja som bola priamo v teréne a monitorovala som, čo sa deje na demonstráciách. Dúfam, že sa nestane to, že mladých ľudí obvinia za násilie, násilie v uliciach. Určite od nich toto násilie pochádzať nebude a Murphy ich môže iba zneužiť mal by prestať využívať selektívnu justíciu a spravodlivosť a žonglovať so slobodami, mal by preukázať aspoň známku ochoty rokovať s opozíciou. Ešte stále nemáme vládu národnej jednoty, voláme po nej, aby vznikla v Egypte a je, je to stále urgentné. Ďakujem. Uh, Mr. Chairman, uh... uh pán uh, predseda, pani barónka, Chcem vám e, pogratulovať k úspechu, pokiaľ ide o dialog e, Priština Belehrad a pokiaľ aj v Blízkom e, východe by sa vám niečo podobné podarilo, tak by to bol pre vás skvelý úspech. Najmä ak by ste mohli vlastne E, to prepojiť na tú mierovú iniciatívu, ktorá už je na stole. Pokiaľ ide o Vilnius, spomenuli ste Arménsko, Gruzinsko, Moldavsko, vyzerá to ako keby to bolo už hotové celé, ale je tam istá obava, že e, Ukrajina nedostane tie e, podpisy, ktoré sú vyžadované. Čiže aký to bude signál, pokiaľ tieto tri krajiny ich dostanú, ale Ukrajina nie, pokiaľ je to východné partnerstvo. Potom povedali ste, že idete na ASEAN, na summit v Brunaji. Ja som predseda skupiny pre Tajvan. Momentálne Tajvan je pod e, tlakom, boli tam nejaké e, tlaky v Filipíny, napätie Čína, Japonsko a tak ďalej. Tak chcem e, poprosiť, aby sme na Tajvan nezabudli v ASEANe, pretože mnohé krajiny bilaterálne rokujú s Tajvanom, takže bolo by pekné, keby Tajvan mohol vyrokovať dohodu aj s Európskou úniou na podporu nezávislosti v oblasti eh, voľného obchodu, aby nemusel teda obchodovať iba s Čínou, čo samozrejme ekonomicky eh, je istý trend. Potom súdny dvor, pardon, eh, dvor auditorov kritizoval minulý týždeň to, akým spôsobom sa využívajú naše peniaze v Egypte, hovorí, že veľmi neefektívnym spôsobom, mohli by si na to prosím zareagovať a potom e, Syria, Ženeva 2, e, ja mám e, pocit, že Asad pomaly tú e, vojnu ide vyhrať, takže prečo by teraz e, mal niečo mm, vôbec e, riešiť, ustupovať, e, pokiaľ nedostanú rebeli väčšiu pomoc a neviem, nakoľko sa nám podarí zatlačiť na Asada. A potom Hezbollah, že má byť na zozname teroristických organizácií, je tam nejaký pokrok. V poslednom čase sa hovorilo, že sa v jednom z členských štátov, konkrétne v Nemecku, dokonca zbierajú financie na podporu Hezbollahu. Takže ako to je? Thank you. A, a comprehensive uh, set of questions I'll try and deal with. E, ďakujem e, pekne za tieto otázky, pokúsim sa nájsť odpovedať. Pán Salafranka. 12,5% to zníženie. Samozrejme, je to e, zmena v našom prístupe E, pokiaľ ide o to, kam ide naša rozvojová e, pomoc. Niektoré krajiny zbohatli medzičasom a teda už nepodporujú našu rozvojovú, nepotrebujú už našu rozvojovú pomoc tak ako v minulosti. Ale samozrejme to súčasť aj väčšej diskusie o zdrojoch, to s tým tiež samozrejme súvisí. Uvidíme, ako nakoniec to s tými číslami bude e, vyzerať. Pokiaľ ide len Blízky východ, ja som bol čtvrtýkrát e, v Gáze, ale 13 krát na Blízkom e, východe a pýtali ste sa ma, nakoľko e, ten plán bude naozaj realistický, nakoľko bude fungovať. To ešte nikto nevie povedať. Uvidí sa samozrejme. Otázka je, čo Američania môžu spraviť v prospech toho, aby pozbudili jednu a druhú stranu, aby tie začali naozaj s rokovaniami. V tomto zmysle my máme dôležitú úlohu, pretože z hľadiska politického naša e, pozícia je jednoznačná a takisto aj z hľadiska ekonomického, pretože my sme najväčší e, podporovateľ e, palestinského ľudu. A dá sa toho spraviť ešte veľmi veľa, nielen pre to, aby tá podpora ďalej pokračovala, ale pokiaľ bude dosiahnutý väčší pokrok, tak aby e, to bolo ešte jednoduchšie, menej komplikované. Naozaj obchodná spolupráca s tým, akým spôsobom e, podniky na, e, v pasme Gazi a na západnom brehu, aby mohli podnikať. To je vlastne ich hlavná priorita. Potom pýtate sa na, na Sýriu, či má byť do toho Irán zaangažovaný. Ja som preberala už túto tému viackrát a myslím, že čakáme na to po inaugurácii v Iráne, aká vláda vlastne bude tam, ako to bude vyzerať v Iráne. Pre niekoho možno je to tak, že ak by mali byť Irančania zaangažovaní do akýkoľvek diskusí e, v Ženeve, proste nedáva to zmysel. Zase niekto iný vám povie, že je to veľmi dôležitý prvok, pretože Irán by mal by byť zaangažovaný, bolo by to fajn. Podľa mňa pravda je taká, že Lachtan Brahimi a OSN by mali najprv si e, povedať, s kým oni chcú rokovať. E, kľúčová skupina, opozičná skupina, tá by mala spolupracovať spoločne s tým zastupcom, ktorý možno by bol z druhej strany. A potom otázka je, ako najlepšie zabezpečiť to, že to, na čom oni budú pracovať, budú podporovať tí, ktorí majú pocit, že uh, Mm, sa ich to týka, alebo sú už dokonca priamo do toho konfliktu zaangažovaní, čo je celkom komplikovaná úloha, keď to takto poviem, ale je to úloha dôležitá. E, a tam sa spomínajú mnohé krajiny, mnohé skupiny, ktoré v nejakom momente budú musieť pochopiť, že existuje nejaký e, proces a že ten proces ide nejakým smerom, ktorý oni potrebujú a musia akceptovať e, ako budúcnosť krajiny. Hizbalách a to vlastne on dáva otázku, alebo odpoveda aj na otázku pána Tanoka. My o tomto naďalej diskutujeme, už som to spomenul na Rade pre zahraničné veci párkrát, dala som to aj na pracovné skupiny, ale rozhodnutie akúkoľvek organizáciu dať na zoznam, to vždy je jednohlasné a sú mm, v rámci členských štátoch na to odlišné názory. Čiže tým nechcem povedať, že my nechápeme alebo nejako nevnímame tie obavy, ktoré existujú. Samozrejme, že áno, ale najmä pokiaľ ide Libanon, otázka toho, ako ďaleko toto by mohlo byť, alebo do miery by to mohol byť skôr negatív faktor z hľadiska širšieho v Libanone, je tu a tá diskusia teda pokračuje, ale spomenula som, dáme to aj na pracovnú skupinu a naďalej sa budeme tomu venovať. A chcem ešte povedať, že som navštívila aj naše jednotky na hranici medzi Izraelom a Libanonom. A to je vlastne jedna z mojich aktivít tejto oblasti a tam sme tiež e, sa zaujímavo porozprávali vrátanie e, talianského generála, generála, ktorý je tam vlastne veliteľom a chcela som mu teda povedať, že mu povedala, že podporujeme jeho aktivitu alebo ich, ich e, aktivity, ktoré vôbec nie sú jednoduché. A potom Egypt, k tomu sa opäť e, ešte vrátime, ale ja môžem zatiaľ povedať, že keď som odchádzala z Egyptu minulý týždeň, tak som mala dosť veľké obavy. Stretla som sa s opozičnými lídrami, stretla som sa aj s prezidentom, s jeho tímom a naozaj tie stretnutia boli dlhé a mám isté obavy o to, čo by sa v Egypte mohlo stať pokiaľ ide o tie e, mierumilovné demonstrácie, to musíme vždy zdôrazňovať, že majú byť mierumilovné, ale samozrejme e, my dobre vieme, že nie v každého záujme je, aby tie demonstrácie naozaj boli mierumilovné. Čiže bude veľmi náročné toto aj dosiahnuť. Treba to monitorovať e, bez toho, aby sme ohrozili našich vlastných zamestnancov a mm, samozrejme čím bližšie to bude k tým demonstráciám, tým viac e, bude ľudí požadovať pokoj a mier, ale zároveň aj e, hlasy budú silnieť tie, ktoré chcú nejaké konkrétne riešenia. Demokracia to nie je iba e, byť zvolený, ale aj čo potom s tým spravíte. Hovorím a, no, ja hovorím častokrát o hlbokej demokracii, ale e, častokrát e, ľudia je, je dôležité, aby mali pocit, že život sa mení, že demokracia je o tom, že ich hlasy sú vypočuté a práve preto treba podporovať občianskú spoločnosť a iniciatívy ktoré sa e, príjmajú vlastne v celej krajine. Ale musím povedať úprimne, že mám veľké obavy o situáciu v Egypte, nebudem to skrývať, naozaj je to tak a už sme začali rozmýšľať nad tým, čo môžeme spraviť, nielen toho 30., keď to bude, ale aj nakoniec v tých ďalších e, dňoch budem aj e, na Golf Cooperation Council, tam tiež o tom budem hovoriť takisto diskutovať eh, s inými eh, krajinami. Vždy sa k tejto téme Egyptu eh, vrátim. Potom bolo tu povedané, že sme neprijali nejaké závery, alebo že sme zlyhali v príjmaní záverov. Úprimne ma povedané ani nezajíma, čo sa píše v izraelských novinách. Keby som to bral vážne, tak už by som mal veľké problémy. Ale uh, Proste dôležitá vec je následovná. Kým sú nejaké šance, a ja keď som diskutoval v Ramale aj v Jeruzaleme, mal som to celkom dobrý pocit, že nejaký progres, nejaký pokrok by mohol byť dosiahnutý, tak treba ho podporiť. My máme naše princípy, nemusíme na záver e, stretnutí to iba nejako opakovať. Jednoducho naše princípy sú jasné, nič sa nezmenilo a nikto nič iné e, netvrdí. Nikto nepovedal, že ja nejaké stanoviska, pokiaľ ide o tie E, sídla, tí settlements, e, e, že to sa nejako mení. Nemení sa to, táto izraelská politika je nezákonná. Ja som to jasne povedala v Izraeli, povedala som to jasne ľuďom aj v Jeruzaleme, aj ľudia, ktorí pracujú na západnom brehu Jordánu, že proste treba, aby teraz sme dosiahli pokrok. A je to pre mňa veľmi jasné, že e, minister zahraničných vecí e, USA John Kerry sa rozhodol, že v prvej časti svojej funkčného obdobia toto bude pre neho dôležitá téma a bude sa jej prioritne venovať. On e, dlhé roky on naozaj sa tomuto dlhodobo venuje, je to dôveryhodný človek a myslím si, že v najbližších týždňoch pravdepodobne on pripraví niečo, čo E, dosiahne, aby sa obidve strany dostali do rokovaní. A on mi jasne e, povedal, že Európska únia v tomto procese je rozhodujúcim aktérom a budeme teda aj my jeho súčasťou. A ja som mu zase naopak povedala, že my ho veľmi podporujeme v jeho snahách. A takisto aj rada častokrát sa o tom hovorí, diskutuje, čo máme spraviť, toto, hento, alebo neviem čo, ale e, pravdepodobne najlepšie je e, podporovať takéto snahy, podporovať takéto aktivity, ako teraz som spomenula a uvidíme v júli. Ale takisto som jasne povedala, e, že my trváme na tej práci, ktorú sme doteraz vykonali, aj na všetkom, čo sme doteraz my spravili, povedali, povedala som to jasne aj predstaviteľom Izraela, aj takisto prezidentovi Abbasovi. Samozrejme, novinári si môžu napísať, čo chcú oni, mm, na tom ja nič nezmením. Sýria. Pýtali ste sa na za, e, zaangažovanie Iránu a nakoniec aj to k tomu Afganistanu, čo ste povedali, to je zaujímavé. My sme vždy Iránu hovorili, je treba hovoriť o Afganistane, to sú spoločné e, témy, ktoré sú pre nás všetkých zaujímavé. A zopakujem to, čo som povedala o iránskej zaangažovanosti. Sú k tomu odlišné názory, ale čo je najdôležitejšie je, že ak je dobrý proces, tak e, každý by mal mať e, pocit, že to je ten hlavný proces, ktorý je e, vlastne rozhodujúcim o budúcnosti ľudu v Sýrii a samotnej krajiny, aby to teda naozaj akceptovali a brali ako fakt. A potom, pokiaľ ide o tú tému, ktorú by ste sa pýtali. My sme vždy podporovali OSN. E, je to samozrejme zložitá téma, západná Sahara. E, my sa snažíme e, podporiť aj Banky Múna v jeho aktivitách a takisto predsedníctvo rady. Tam naozaj my sa snažíme v prvom rade podporiť aktivity OSN, to je naša hlavná politika. Niekedy možno my sme lídrami, niekedy skôr tak hráme z takej druhej línie a v tomto prípade západnej Sahary to rozhodne platí. Druhá línia. E, pán Kačin, ďakujem veľmi pekne e, za vaše pripomienky k tomu, čo sme my v poslednom čase vykonali v Srbsku. K tomu sa ešte vrátim. Síria, vyvážený prístup, koherentný prístup. Viete, ráda 12 rokov, ako dobre viete, hovorila o tom, čo my máme spraviť, ako práve túto rovnováhu dosiahnuť túto koherentnosť dosiahnuť. Poprvé, ak to chceme vyriešiť, treba e, spustiť politický proces. Bez toho to nejde nakoniec. A čím skôr to spravíme, tak tým skôr sa prestane e, bojovať. Sú na to rôzne názory, ako sa k tomu dostať a E, ako som už opakovane povedala, všetky tieto e, názory majú svoju hodnotu, zaslúžujú, zaslúhujú si e, rešpekt. Niektorí povedia, že treba podporiť opozíciu, dať im zbranie, niekto iný vám zase povie, že nie, to naopak bude eskalovať násilie, pretože ostatní spravia to isté, alebo druhá strana. Čiže naozaj je veľmi ťažké povedať, kto má pravdu. Ale v konečnom osledku, E, všetci zhodneme na tom, že musíme sa dopracovať k politickému procesu a k takému riešeniu, ktorým e, bude dlhodobý e, mier. A to je moja jediná snaha, ktorej sa venujem v praxi. Naozaj členské štáty prijali nejaké rozhodnutie, tá diskusia bola veľmi, veľmi dlhá a oni sa rozhodli, že chcú umožniť možnosť dodávania zbraní, čiže teraz si to môžu členské štáty samostatne zrealizovať, pokiaľ si to želajú. Doteraz to nebola súčasť diskusí na Rade ministrov tento týždeň v každom prípade, ale dôležitá vec je to, že sme všetci e, jednotní, e, tak ako aj vy, aj vaša skupina, pokiaľ ide o to, akým spôsobom by sme rýchlo mohli dosiahnuť politický proces, ktorý by sa naštartoval. Súhlasím s tým, že to nevyzerá, eh, že by sa to malo stať nejako v najbližších dňoch, to máte asi bohužiaľ pravdu, ale aj tak sa musíme eh, posnažiť potiahnuť to dopredu. Medčasom máme 1,2 miliardy eur, ktoré išli na humanitárnu pomoc EÚ a ze členských štátov a naďalej eh, rozmýšľame nad tým, čo ešte viac by sme mohli v tejto veci spraviť. Ale téma je to zložitá. V prvom rade potrebujeme mať jednotu, aby sme e, podporiť ten politický proces. Ďalej, Turecko, pýtali ste sa, čo tam robíme. Ja som vždy e, rozmýšľala medzi E, angažovaním sa a izoláciou a teda niečo medzi tým. Ja som skoro vždy za zaangažovanie, ale samozrejme to zaangažovanie musí mať nejaký zmysel a, a platí to aj v prípade Turecka. Treba jasne e, vyslať e, naďalej tie signály, ktoré sme vysielali, aby sme boli principiálni, ale zároveň je jasné, že aj tureckí občania chcú, aby my sme boli zaangažovaní, zaangažovaní a chcú nakoniec vidieť, aby Európska Európska únia nejakým spôsobom e, garantovala budúcnosť Turecka. Ja osobne chcem, aby Turecko bolo členom Európskej únie jedného dňa. Viem, že to každý nemyslí, je to môj osobný názor. E, potom, pokiaľ ide o e, energetiku a telekomunikácie v Kosove, predvoľba telefóna je 315 a premery, premer sa vráti e, v júli a dovtedy pracovné skupiny musia pracovať. E, telekomunikácie tie sú takmer hotové ako kapitola. Je to zložitá vec, pokiaľ máte entitu, ktorá nie je uznaná všeobecne za krajinu, aby dostala nejakú predvoľbu. Takže to sú všetko také logistické, praktické veci, ktoré treba vyriešiť, ale istý pokrok je dosahovaný. A je to síce možno komplikovaná záležitosť, ale celkom sa im to darí. Pani Brantner, už som sa vyjadrila e, k Syrii a k dôležitosti podpory opozície. My úzko spolupracujeme a máme pre, e, e, v Gaziantepe e, permanentného zástupcu. Ďalší človek sa tam čoskoro pridá. Máme aj ľudí z Eko a Devko, ktorí sú tam momentálne na misii. Hovorili ste o Katare, o zmenách v Katare. Ja ich vlastne všetkých uvidím teraz e, e, v sobotu a v nedelu, pretože je stretnutie GCC a nemám zatiaľ nejakú analýzu, pokiaľ ide o to, aké zmeny toto všetko bude predstavovať. Ale máte pravdu, že treba byť zaangažovaný aj s nimi a to bude súčasť e, tých diskusí na GCC, kde ja budem spolupredsedničko v sobotu a v nedelu. Teda najprv budem v Bahrajne, potom v Brunei. Egypt. Mala som veľmi dlhé stretnutie s prezidentom. Všetko som e, povedala, čo by ste očakávali odo mňa, teda občianská spoločnosť, dôležitosti rešpektovania ľudských práv, e, zaangažovanie, e, e vzťahy z opozičných krajín, e, stranami, pardon. E, my máme naozaj vzťahy aj s jednými, aj s druhými, pretože záujem krajiny je veľmi dôležitý a to, čo sa v najbližších dňoch stane, e, bude naozaj veľmi rozhodujúce. Ja som mu e, povedala to, čo sa týkalo vymenovania guvernérov, aké obavy máme s tým súvisiace a povedala som mu, že demokracia e, to nie, to nie sú iba voľby, voľby sú iba čus, časť pardon, e, demokracie. Dlho sme sa o tom rozprávali, ten človek bol celkom zaangažovaný do tých e, e, diskusí, ale e, v každom e, prípade naši ľudia tam budú, budú to monitorovať, nechceme ich nejakým spôsobom ohroziť, ale e, E, budú sa tomu naďalej venovať. A my v prvom rade chceme, aby e, hlasy boli vypočuté a boli vypočuté pokojným, mierumilovným spôsobom. A dúfam, že na budúce, keď o tomto budeme hovoriť, tak si to aj potvrdíme, že to bude takéto pokojné. Ale v prvom rade vláda sa musí rozhodnúť, e, čo spraví v reakcii na to, čo ľudia hovoria a ak sú nespokojní s tým režimom. Ďalej, pán Tánok. No, predovšetkým vďaka za slova k Srbsku. Áno. Myslím si, že konať môžeme oveľa viac, pokiaľ ide o Srbsko je to dô, a Kosovo je to dôkaz našej e, akcie schopnosti. E, takisto Somálsko je ďalší dobrý príklad e, prekonania tých mnohých rozdielov nie je to dobré svedectvo len našej činnosti, ale toho, čo dokážeme robiť spoločne v prípade veci, ktoré nevieme robiť e, oddelene v Ukrajine. Áno, aký signál e, to bude, keď nebudú mať podpis. Musíme ale jasne ukázať, že chceme byť s nimi, ale musia si splniť svoje úlohy nie je len to zam, e, zameranie sa na individuálny prípad. Je to ich prípad, príklad selektívneho súdnictva a súdny, reformy veľmi dobre vedia, čo je potrebné urobiť. Ehm, na konci zasadnutia som sa stretla s ministrom zahraničných vecí. Krátko sme sa s ním rozprávali a demonstrujeme naše presvedčenie veľmi jasne a dúfam, že je v ich záujme, eh, eh, aby urobili svoje potrebné eh, kroky Určite budem e, rozmýšľať nad tým, ako veci posunúť v pred, širšie súvislosti ASEANu a obchodu. Berieme vážne ešte tri body k tomu. I určite budem brániť práva dvo, e, súdneho dvoru, e, dvoru auditorov prichádzať s dobrými správami. Sklamalo ma, že sme vyslali také obsiahle komentáre k tomu návrhu, ktorý nám zaslali a bohužiaľ ani jeden z tých komentárov nezapracovali 14 z 15 tých nadpisov bolo negatívnych. Keď čítate tú správu, v zásade je veľmi, veľmi pozitívna. Veci, veci, ktoré by sme z tých rokov 11-12 mohli prebrať, mali by nám povedať, čo môžeme robiť lepšie. Možno iná prezentácia a je tu len množstvo e, e, správ, e, hovorí sa tu o miliardách komisijných peňazí použitých, ale 960 miliónov ešte minutých nie je a sú tu e, peniaze, ktoré sa užitočne používajú e, pre občanskú spoločnosť, pre e, ženy, ktoré nemajú doklady, nezamestnaným, vzdelávanie, zamestna- pracovné miesta. Toto všetko je pre nás dôležité a všetky tie prostriedky, ktoré sme využili v pracovnej skupine, to e, čaká e, na e, menový fond. Hlavné posolstvo pre nich je však, že budeme, budem sa byť za ich právo vydávať kritické správy kedykoľvek. Ďakujeme ďalší rečníci pani Saifi. Ďakujem, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka. Moja otázka sa takisto týka E, pokiaľ ide o správu dvora auditorov e, k Egyptu, už e, o tom hovorili. Nadpis, súhlasím s vami, ten veľký nadpis bol viac menej negatívny. Bola tu dobre zameraná podpora, ale neefektívne účinkujúca. Veľmi, do, veľmi dobre rozumiem tomu, že mnoho z vašich reakcií nezapracovali E, každopádne nedostatok transparentnosti, nerešpektovanie práv, e, ľudských práv, a práv žien. Ale mám nasledovnú otázku. Myslíte si, že tieto poznámky by sa mohli týkať i iných krajín v regióne? Všeobecnejšie snať e, stratégia viac za viac. Uh, Eh, je to v zásade orientácia našej politiky. Ako by mohla táto politika fungovať efektívnejšie? A druhá otázka, hovorili ste o rade, eh, ktorá sa uskutoční 20, eh, ktorá sa 20, 30. júna s krajinami Perského zálivu. Chcela by som počuť viac o programe tohto zasadnutia a jeho prioritách. Grazie, grazie alla sua presenza, Lady Astone. Ďakujem za vašu prítomnosť, pani vysoká predstaviteľka. Je tu množstvo tém, ale mám len jedinú otázku e, týkajúcu sa priorit budúcich dní. Demokratický e, prechod e, alebo transformácia Tuniska je tu reforma ústavy, vzťahy s občianskou spoločnosťou a s ústavno s ustavujúcim zhromaždením. Určite budete so mnou súhlasiť, že ak tento proces prebehne pozitívne, tak to dopadne pozitívne aj na celý región. Tento návrh uznesenia je určite čosi veľmi dôležité ako východisko, ale musíme realizovať i korektúry. Nie je všetko správne, e, pokiaľ ide o občanskú spoločnosť, napríklad e, sloboda prejavu médií, e, v obmedzeniach a potom E, pomerný systém. Zvolený prezident musí byť e, moslimom, musí byť e, náboženským predstaviteľom. No už nie, nie je tu všetko bez, bezpečne zariadené. Politický systém, dve, dva úrady, ktoré sú medzi premiérom a pred prezidentom sú tu riskantné možnosti kolízie moja otázka teda znie, či v budúcich hodinách by sa nemal vyvinúť jasný tlak, aby sa čosi e, vy, e, dosiahlo v občianskej spoločnosti. Konať treba teraz, pretože e, bude možno po budúcich týždňoch, kedy budú padať rozhodnutia, už neskoro. Ďakujeme pani vysoká predstaviteľka, náš predseda, pán Brok, e, ro, tie rozsudky e, voči predstaviteľom e, nadácie Konrada Adenauera už spomenul. Ide o absurditu, ide o neexistenciu právneho štátu. Ja vás prosím, aby ste sa na to podrobne pozreli. Vláda hovorí o tom, že nemôže ovplyvňovať súdnictvo, ale e, súdnictvo hovorí o vystavení medzinárodných zatýkačov. To znamená, že 43 ľudí, ktorí sú odsudení, sa nemôžu vo svete pohybovať. Nejde len o dvoch predstaviteľov nadácie, Konrada Adenauera, ale predovšetkým o amerických štátnych občanov a pokiaľ ide o Národný demokratický e, ústav e, v USA, kde je predsedničkou Medlin Albrightová a senátor McCain z, z e, Senátu. <clears throat> Prosím, dohliadnite na to, či vlastne e, bude vydaný medzinárodný zatýkač, pretože to by mohlo mať zlé dopady na našich ľudí. A e, na posledná prozba, prosíte sa presne na to, ako e, vo svete prijímajú zákony o mimovládkach, nielen v Egypte, alebo aj v Ekvádor je nový zákon, ktorý možnosti mimovládnych organizácií obmedzuje, takisto v Rusku tu ruské, ruský, ruské mimovládne organizácie e, sa zaviazať označovať sa za zahraničných agentov, ak majú kontakty s neruskými e, mimovládnymi organizáciami. E, to je hrozba pre občianskú spoločnosť. Prosím, pozrite sa veľmi dôsledne a starostlivo na tieto problémy i naďalej. Ďakujem. Ďakujem, vážená pani vysoká predstaviteľka. Objasnili by ste nám, nám prosím tú miliardu eur, ktorý, ktorú súd alebo súdny dvor auditorov považoval za neefektívne minutu. Ja myslím, že sme iba minuli 40 miliónov z, tý, z tej jednej miliardy, veď to nie je asi správne, tento údaj. Predpokladám, že hovoríte o súčasnej sume, ktorá sa má minúť, ale dvor auditorov hovoril o e, sume, ktorá sa má minúť medzi 2007 a 2012. S tým sa mala minúť. Poprosím o vysvetlenie aj od vás, aj od pána komisára Fileho, pretože sa to objavilo v titulkoch a nechcem, aby sa EU spomínalo v takejto súvislosti v titulkoch. Musíme naozaj zodpovedať za to, čo vynaložia daňoví poplatníci na zahraničnú politiku, najmä v časoch krízy. Myslím si, že dopad takejto správy je závažný a potrebujeme aj vážne zodpovedané otázky odpovede. Plne súhlasím s nedávnym textom, ktorý ste vydali 19. júna po stretnutí s ministrom zahraničných vecí Egyptu. E, som bola som zvedavá, čo znamená program More for More, viac za viac, transparentnosť, demokracia, ľudské práva, občianská spoločnosť a podobne. A žiadna, žiadne z týchto slov sa neobjavilo v tomto texte z 9. júna. E, to ma znepokojuje, e, čudujem sa tomu, pre aké obecenstvo ste vypracovali tento text, prečo sme nepočuli tieto slova, prečo tam neboli zapracované hádam, ich nepodporuje väčšina členských štátov EÚ, alebo my tu v parlamente potrebujeme, aby ich ľudia v Egypte počuli, aj vláda v Egypte. A potom by som sa chcela spýtať, prerušuje rečničku pán predseda. Ďalšia rečnička. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, mm, pani Eštonova, že ste prišli. Mám tu dve e, otázky. Na Rade pre, zahrani- pre všeobecné otázky ste hovorili o klimatických zmenách a o diplomácii v tejto súvislosti. Myslím si, že klimatické zmeny budú mať dopad a vplyv na pohyby obyvateľstva. Myslím si, že nemáme žiadnu konzistentnú politiku, čo sa týka klimatických utečencov. Ani v tom e, prvom texte som nenašla zmienku o klimatických utečencoch. Možno by ste nám mohli povedať prečo. Po druhé, hovorili ste o Pakistane a Jemene. V oboch týchto krajinách sa využívajú dróny, bezpilotné lietadla a zabili mnohých civilov, civilné obyvateľstvo. Počuli sme to o tom v parlamente, pretože tu bol špeciálny spravodajca OSN. Počuli sme o týchto tzv. mimosúdnych zabitiach. Ja si myslím, že by sme mali odsúdiť takúto politiku mimosúdneho zabíjania. A rada by som si vypočula aj to, či toto som bolo súčasťou vašej rozpravy, alebo či to dáte na program politického dialogu o protiteroristickom hnutí v Pakistane, a myslím si, že to je nevyhnutné sa k tomu vyjadriť a mať politiku. My, Európska únia, by sme mali mať spoločnú politiku v tejto veci a mali by sme sa vyjadriť aj k porušovaniu medzinárodných humanitárnych zákonov. Ďakujem. Vážená pani Eštanová, som spolu predsedom Euronestu a z tejto pozície by som rád komentoval fakt, že ste nestanovili prioritu pre východné partnerstvo pre Vilniusský summit, ktorý sa bude ešte len konať. A je to kľúčovo dôležité obdobie. Je pozitívne, že zahraniční ministri východného partnerstva budú zaangažovaní na 27. júla. Tam budú, ale čo je veľmi dôležité, je to, že by sme si sa mali hlbšie zaangažovať do veci, mali by sme tieto veci si vziať naozaj za svoje, aby to neboli iba také, také ukázanie sa vo Vilniuse. V tejto chvíli vzbudzuje pre mňa obavy to, že nevenujeme dostatok pozornosti predlžovanému, naťahovanému konfliktu v Transdnes Tersku, v Južnom Osecku. Všetky tieto konflikty sú tam stále pod pokrievkou a takisto konflikt v Náhornom Karabachu, kde nedávno sa vys- odtiaľ, odkiaľ prišli veľmi e, výstražné signály. Podľa mňa je potrebné trošku zvýšiť našu prítomnosť, na vyššiu, na vyššiu úroveň posunúť našu rolu lebo to je naše bezprostredné susedstvo, je to európske územie. Mali by sme urobiť maximum, aby sme mohli vplyv, e, náš vplyv uplatniť pozitívne aj v týchto krajinách. E, ďakujem, pán predseda. Pán predseda, vítajte. Pani Aštanová, som rád, že vás vidím na stretnutí výboru AFED. Dve veci. Dialóg Belehrad-Priština, hovorili ste a chválili ste to, čo dosiahli premiéry a ich týmy, ale objektívne a spravodlivo treba povedať, že treba oceniť aj vás osobne, keďže vaša úloha v celom procese je naozaj úplne najzávažnejšia. Od začiatku až doteraz ste vlastne nástrojom toho, čo sa deje ktorý spôsobil to, čo sa deje. Dúfam, že sa nevykoľají tento proces, nezničí sa tento proces. Nemali by sa len títo dvaja partnery stretávať. Ja by som to bral osobne, keby som bol na vašom mieste. Kedy bude koniec tohto procesu? Hovoríme teraz o normalizácii vzťahov medzi dvoma partnermi, ale všetky, všetká pozitívna energia, ktorá sa tam vytvára, ako s ňou ďalej, s, akou dial- s akým dialogom, s akým, akou iniciatívou uh, posunúť túto energiu ďalej, aby prišlo k završeniu a k vyriešeniu kosovského problému. Ďalej Albánsko, parlamentné voľby v Tyrane minulý, e, minulú nedelu boli istým politickým testom zrelosti Albáncov a predovšetkým ich politických elit. Zdá sa doteraz, že tento test prebehol v poriadku s výnimkou tragického udalosti tragickej udalosti v, vo volebný deň. Ostatné všetko prebehlo normálne. A prvý krok dvaja dôležití politickí vodcovia. E, je to progresívne, čo sa, ako sa to skončilo, takže myslím si, že by mali e, navodiť hladký prechod tak, aby na Balkáne e, bola ďalšia bezproblémová krajina. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Lady Eštanová. Rada by som vám položila otázku o Turecku. Podporujem myšlienku, že Turecko na svojej ceste smerom k Európskej únii by sa malo podporiť. A rada by som položila otázku, ktorá sa týka ľudských práv a záležitosti, ktorá stále prebieha medzi Bulharskom a Tureckom. Čo to je? Sú to práva na majetok pre tých ľudí, ktorí utiekli, utečenci, ktorí utekli do Bulharska. V roku 2008 bola, e, e, bolo uznesenie Európskeho parlamentu k tejto veci. Myslíte si, že by sme mohli začať teraz posúvať túto vec niekam ďalej, rozpracovať ju? Druhá otázka sa týka stratégií pre Čierne more. Myslím si, že táto stratégia musí byť zadefinovaná trošku jasnejšie. Hovoríme tu o tom, ako sa využíva Čierne more. Hovoríme o spôsobe, ako, akým sa veci menia v Čiernom mori a okolo neho. Energetické zdroje napríklad s tým súvisia. A myslím, že by sme nemali oddiaľovať ďalšie rokovania. Ďakujem. Ďakujem vám. Pani Sajfa, začali ste otázkou ľudských práv a transparentnosti v predmetnej správe a to, čo, či sa to týka aj iných krajín v kontexte programu More for More, viac za viac. Uh, Viem, že krajiny, ktoré sme opísali ako krajiny v prechode, v tranzícii, bojujú so závažnými problémami, napríklad zabezpečenie úcty k ľudským právam a transparentnosť v praxi. Ale tieto správy, ktoré sa teraz píšu a ktoré sa čoskoro budú publikovať, sa týkajú toho obdobia, ktoré bolo ešte pred dramatickými zmenami, ktoré vidíme dnes. Takže to istým spôsobom delí naše myslenie sú režimy, kde pomáhame a kde sa pokúšame podporiť istý, istý vývoj v oblasti ľudských práv a vo, režimy, ktoré, sa, ktoré, sú, ktoré ľudia chcú zvrhnúť a kde nie je zatiaľ možné alebo nie je isté, že potom budú ľudské práva lepšie rešpektované. To je veľmi zložitý model. model pred tým, než sa veci vyjasnia, často prichádza obdobie turbulencií a chaosu. Keď som bola v Tunise, bola som prvou osobou, ktorá prekročila e, prach e, voči, ľudský, voči ľudskoprávnym organizáciám. Prvýkrát sa s nimi niekto stretol a Myslím, tu, eh, myslím, že tu vidím možnosť dialógu v oblasti ľudských práv, ale aj možnosť, aby boli ľudské práva lepšie rešpektované. Sme na začiatku tejto cesty. Každý, kto si myslí, že to, tento chaos, táto turbulencia sa zrazu zmení do fantastických demokracií, ktoré budú mierové a stane sa to zakrátko, by sa mal radšej obzrieť na históriu, na dejepis každej krajiny, o ktorej kedy počul a uvidí, že takto to nikdy nebolo, že je to komplikované a ťažké. Áno, sú tu, sú tu veľké problémy. Transparentnosť, ľudské práva, demokracia. Áno, všetky tieto budú tvoriť skladačku a budeme sa všetci snažiť o dokonalosť, ale ťažko sa k nej približíme. Stretnutie, ktoré bude tento týždeň, je súčasťou pravidelných stretnutí. Budeme hovoriť o dvoch e, témach, bilaterálne prepojenia medzi nami to sa týka hospodárstva, rozvoja spoločného eh, finalizovania obchodných dohôd, ak je možné ich finalizovať. A druhá strana väčšinou sa zaujíma o otázku víz a zjednodušovania vízovej povinnosti a takisto implikácie pre niektoré otázky a oblasti, o ktorých sme hovorili dnes ráno. Napríklad Sýria bude určite vysoko eh, v prioritách programu a takisto Egypt. Budeme hovoriť iste aj o ľudských právach, ktoré sú pred nami, e, pre, pre nás veľmi dôležité. Stavros Lambordinis e, príde a takisto mnohí ďalší sú súčasťou skupín, ktoré rokujú a ktorí iste ďalej budú vedieť posunúť informácie. Pán Panzeri, k Tunisku pravidelne posielame demarše vláde Týka sa to ústavného postupu, čo skoro by sa mal završiť a my sme naozaj e, sa pokúšali klásť ťažké otázky. Premiér tu bol v Bruseli v útorok, nemohla som ho navštíviť, pretože som stále bola na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti, ale stretol sa s pánom Van Rompuyom a myslím si, že sa dohodli a jasne si vymenili jasné názory. A to je dôležité, že sa to tak deje. Pán Pötering. Mimo vládky a právny štát. Úplne s vami súhlasím. Ja som rozbehla dialog s celou skupinou kľúčových mimovládok, pretože táto záležitosť nie je obmedzená iba na jednu krajinu, iba na jeden región. Vidíme čoraz viac, že na jednej úrovni v niektorých krajinách sú nedorozumenia, čo to vlastne sú mimovládky a v iných krajinách to chápu veľmi dobre, čo, že mimovládky sú sú súčasťou istého prúdu diania a aktivít. Ja sa pokúšam ich priviesť na jednu platformu, aby, sa mohli, aby my sme sa mohli s nimi zhovorať ako so skupinou mimo vládok. V niektorých národoch, čím silnejšie sa ľudia zomknú, tým lepšie. V iných krajinách zase niekedy nevieme, eh, sa nevie, aké mimovládky, aké hodnoty môžu priniesť zvonka, akú erudiciu, expertízu, zdroje, ktoré by mohli pomôcť krajine. Niekde to proste vôbec nechápu. A v iných krajinách zasa pro, eh, ná, náročky sa snažia niektorí profitovať z toho, čo mimovládky prinášajú. Čiže máme rôzne skupiny krajín, pokúšam sa vytvoriť istý konsenzus medzi tým, ako my EÚ môžeme pomôcť obhajovať ich záujmy, záujmy mimovládok e, v zraniteľných regiónoch. Nemôžeme s nimi hovoriť jednu po druhej, po jednom s týmito mimovládkami. Musia byť skupina a práca s nimi je rozbehnutá. A súhlasím s tým, čo ste povedali. Pani Šake, máte pravdu, keď ste sa odvolali na to, mala som to povedať jasnejšie, správa, ktorá sa týka e, miliardy eur, táto správa sa týka peňazí, ktoré sa minuli predtým. Dvor auditorov má preskúmať, čo robíme za isté časové obdobie. Lenže ja som nebola tu celé to časové obdobie minule, iba časť z neho. A zdroje boli minuté ako otvorenia transparentne. To je proces zisťovania, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, pretože nám to pomáha lepšie sa zoznamiť s tým, čo vlastne robíme a poznámky, ktoré sme vyslali o oboch správach, poukazovali na okolnosti, ktoré ukazovali, ktoré existovali v príslušných krajinách a ktoré boli dôležité. A niektoré z nich, ak nie všetky, by sa mali odraziť v správe, mali sa zachytiť do správy. E, dvor auditorov sa rozhodol, že nebudú súčasťou správy, to je ich právo, ale, a toto bolo príliš zdramatizované, sa vydali správy, ktoré boli alarmujúce musíme dávať pozor, aby boli správy, ktoré sú také dôležité ako táto, chápané správne. Lebo tu ide o to, ako čo najlepšie využiť naše zdroje. Ja by som poukázala na to, že sú rôzne názory na to, ako využiť peniaze. Niekto má rád, keď je to štrukturované v rozpočte, niekto nechce to mať z rozpočtu, pretože vníma rozpočet ako budovanie kapacity pre v, vládu alebo pre e, spravovanie veci verejných a pre, pri, preferovali by iné spôsoby budovania vlády veci verejných. Sú proste rôzne názory a mali by sme mať rozprávu k, te, k tomuto, ale nie v médiách, nie hysterickým spôsobom v médiách. A po druhé sú rozličné názory na to, ako operovať v takých krajinách, ktoré, už som povedala, uh, sú pred nejakým chaotickým predelom alebo už tento predel prekonali. Takáto situácia je veľmi ťažká a ja sa zaujímam najmä o nastolenie stability, aby sme podporili ľud príslušnej krajiny, tej ktorej krajiny, aby sami potom ďalej podporovali e, nový pozitívny vývoj. Je to dobrá fráza, ktorá sa tu dá využiť že sa veci niekedy zvrátia, pokrivia do niečoho, čím by nemali byť. Napríklad si zoberme úlohu ženských organizácií. A vláda nedáva týmto organizáciám žiadne peniaze. Čo to znamená, keď vláda tvrdí, že chce reformovať, my im ponúkneme väčšiu podporu, pretože ak vláda bude ochotná pomôcť svojim organizáciám, tak aj my pomôžeme viac. Toto je istý motivačný nástroj, motivačná stratégia, ale oni musia vedieť, že iba keď sa pohnú správnym smerom, dostanú od nás podporu. Pre mňa to neznamená, že poviem ženským organizáciám v teréne, ak vaša vláda neurobi to a to, tak aj, aj my vám odoberieme zdroje, lebo nie, to nie, tak je to nie tak to nie je. Musíme dať veci do správnej perspektívy, pretože naozaj je to môjmu srdcu blízke. A titulky v novinách tie budú vždy titulkami v novinách. E, ja si myslím, že neodrážajú v tomto prípade to, čo správa e, priniesla, ale je to dobre, že súdny dvor sa, že prepačte, odspravedlňuje sa tlmočník, že dvor auditorov sa takto zaangažovala, že sa toho chytili aj noviny a Nedá sa e, jednoducho vybrať niečo zo stovák e, z výpovedí alebo uznesení komunikácií, ktoré som vydala za celé tie roky. Nedá sa vytrhnúť takýto jeden, takéto jedno vyhlásenie z kontextu a potom e, mi hovoriť, zabudli ste spomenúť to a to, keď ste sa stretli s Mohamedom Mamom v Egypte. Nie, tak toto nefunguje. Ja si stojím za všetkými vyhláseniami, ktoré som urobila, nie iba za tými každodennými, ale aj za tými, ktoré priamo poviem, spontánne poviem, verejne v krajine, e, v ktorej som. Aj dokonca stojím si za vecami, ktoré sa povedia za zatvorenými dverami. Ja som plne odhodlaná chrániť demokraciu a ľudské práva v každej, v každej krajine, vrátane Egyptu. A keď v konkrétnom nejakom vyhlásení som nedodala nejaké slova, to neznamená, že nie som odhodlaná e, sledovať ich filozofiu. Pani Lochbiller, klimatickí utečenci, máte pravdu, nikdy sme si to náležite neprediskutovali, ale pamätám sa na jeden rozhovor, e, ktorý mi práve vytanul na mysli, pretože ste to veľmi dobre sformulovali, keď hovoríme s jednotlivými krajinami o vplyve povodní alebo hladomorov alebo iných dramatických e, zmenách. Napríklad Pakistan, ktorý pred dvoma rokmi zažil hrozné obrovské záplavy. Keď, keď e, s nimi pracujeme, v dedinách, ktoré boli zaplavené, nechápu, že vlastne to sú klimatické zmeny, ktoré ovplyvnili e, spôsob, ako prší, koľko prší v týchto dedinách a prečo sú zaplavované. A teda treba zmeniť spôsob, akým a kde sa tieto dediny budujú, pretože doterajšie myslenie už je neudržateľné tam ide o to, aby ľudia pochopili, že kde žijú, možno nie je najvhodnejšie miesto a že sa musia sami rozhodnúť presťahovať sa niekam. Um, napríklad už nemôžu pestovať isté plodiny, alebo ľudia budú trpieť opakovanými zaplavami. To sa musí riešiť a ľudia sa musí musia presúvať. A toto všetko riešime v bilaterálnych vzťahoch v krajinami, vysvetľujeme im, čo to všetko znamená, ale máte pravdu, že širšia diskusia nezaznela. Ešte, ešte sme sa k tomu nedostali ako k ušej téme, iba k širokej téme. Čo sa týka otázky dronov, bezpilotných lietadiel, Nemáme spoločné stanovisko, pokiaľ viem, v rade sa ľudia nezhodujú alebo krajiny nezhodujú, ale môžem to overiť rozhovor o proti, ter, eh, ter, boju proti terorizmu v Pakistane. Ako viete, Pakistan sa veľmi vyhranil voči týmto záležitostiam a aj v iných kontextoch eh, sme sa zhovarali s Pakistancami, hoci to nebola formálna diskusia. Čo sa týka eh, východného partnerstva, Transnistria, Južné E, Osecko, Náhorný Karabach a ďalšie oblasti. Áno, to sú všetko veľmi dôležité oblasti. Máme tam zástupcov, ktorí monitorujú, čo sa deje v teréne a Napríklad v Gruzinsku už tieto veci aj rezonujú aj v parlamente, takisto na Horný Karabach, Arménsko a Azerbajdžan. Tam ten vývoj ide raz hore, raz dolu. Úprimne povedané, obávali sme sa najprv toho, že príde istá vlna nepokojov, ktorá sa začala v Gruzinsku. Na samite s Ruskom sa o tom hovorilo. E, obávalo sa, že tieto nepokoje sa prelejú do Náhorného Karabachu, ale vždy sa snažíme znížiť napätie, snažíme sa o rolu mediátora, aby sme mohli im pomôcť e, nájsť dlhotrvajúce mierové riešenie. Čiže naozaj venujeme veľa času a Transdnestersko tiež. Stabilita v Moldavsku je dôležitá a umožní posunúť sa ďalej aj v Transdnestersku. Je tu potenciál dobrých výsledkov, pozitívnych výsledkov a sme tu a hráme v tom úlohu, ktorú máme hrať. Pán Kukan, ďakujem vám za poznámky k Srbsku a ku Kosovu. E, nepochybne sa musíme posunúť ďalej a vyššie a uvidíme, ako to všetko skončí to neviem, to bude už, myslím, po mojom mandáte, keď sa to všetko ukončí, ale ja som veľmi jasne povedala obom premiérom, že treba kontinu- pokračovať v dialogu a oni, myslím si, že mienia a e, pokračovať a implementujú veci. Ale ešte treba zaviesť do tohto dialogu aj tie otázky, ktoré sa zatiaľ nepertraktovali. Čo sa stalo v Tyrane, to je naozaj zaujímavé. Uvidíme, ako vedúci predstavitelia si poradia s tým, čo majú v rukách. Ja som sa s ním nedávno stretla s ním aj s e, odchádzajúcou vládou, s novou vládou a predstaviteľom novej vlády. Berme to ako príležitosť. Pani Lučeva, pýtali ste sa na Turecko a na to, či budeme ďalej niekam posúvať túto tému. Isté. Čierne more, bude konferencia k tejto e, geografickej oblasti. Veľmi dobre ste sa k tomuto vyjadrili a, a naozaj energetické záležitosti sú zásadnou súčasťou celej tejto témy. To je všetko z mojej strany. Ďakujeme za túto diskusiu. Bola určite veľmi plodná. A želám vám pekný priebeh týždňa. Ďakujeme vám, pani Baronka, že ste si našli čas.